Dobré popoludnie. Opäť začíname. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia je k dispozícii. Sú nejaké poznámky? Ak nie, táto zápisnica sa považuje za schválenú. Presúvame sa k podstate zasadnutia. Je to vystúpenie pani baronky Eštonovej k situácii v arabskom svete. Je to spoločná rozpráva o Severnej Afrike, Jírii a Jemene. Nech sa páči, pani baronka Aštonova, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ctení poslanci. Keď som tu naposledy bola v tejto snemovni v máji, povedala som, že môžeme hovoriť slova, ale činy sú prioritou. Možno viete, že v Bengazi už je Európska kancelária diplomatickej služby, teraz Európska zástava veje nad e, touto budovou na novo vybudovaným námestím Slobody. Je to symbol nielen našej solidarity s ľudom Líbie, ale aj záväz, reprezentuje to náš praktický záväzok. Odborníci prichádzajú každý týždeň. Tí, ktorí budú podporovať bezpečnostné potreby a budovať kapacitu zvyšovať kapacitu občianskej spoločnosti. Minulý týždeň môj tým bol v New Yorku a spolupracoval na koordinácii v rámci OSN e, a Líbiou. Sú ľudia, ktorí oživujú demokraciu v Líbii. Líbičania ďakovali mne, ďakovali vám, ďakovali Európe. Teraz Líbičania vedia, že s nimi zostaneme a zostaneme s nimi nielen nakrátko. A Dovolte mi oceniť obrovskú odvahu Líbičanov, či to bolo v Bengáze, v Mizrate, The Western Mountains alebo v Tripolise na juhu. Pritlačili sme na režim, zintenzívnili sme sankcie, poskytli sme vyše 140 miliónov humanitárnej pomoci tým, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. A naďalej Pracujeme na vyriešení, politickom vyriešení konfliktu. V e, Budúci týždeň sa stretávame v Istambule, potom máme káhirskú skupinu, kde na náš podneť spolupracujeme so e, OSN a špeciálnym veslancom Al-Katibom s Arabskou ligou, s Africkou úniou a s organizáciou pre spoluprácu v islamskom svete. To pripravujeme na obdobie dní, týždňov a mesiacov po odchode Kadafiho. Každé činy však musia vychádzať z dobre nastavenej stratégie. Európska únia prvá ponúkla závažnú odpoveď na arabskú jar. Bolo to oznámenie z 8. marca pod názvom Partnership. O dva mesiace neskôr sme odštartovali novú a ambicioznú európsku susedskú politiku. Som rada, že tu máme pána Štefana Fuleho. Je to môj blízky spolupracovník, ktorému dôverujem a ktorý je autorom tejto novej politiky. Dúfam, že splníme všetko, čo v nej sľubujeme. Všetci iste poznáte základné zásady tejto politiky, vzájomné skladanie účtov, individuálne prístupy k individuálnym krajinám, ktoré závisia od ich vlastných okolností a ašpirácií, ponúkanie viac podpory za viac demokratických reforiem. Štefan to povedal slovami viac za viac. Na to treba finančné prostriedky a tieto existujú v sume 1,2 miliardy navyše za Ostatné dva roky to bolo iba doplnenie sumy, ktorá už bola vynaložená vo výške 5,7 miliardy, takže už to je spolu takmer 7 miliardov. A ešte k tomu sme dodali ďalšiu sumu, 7 až 8 miliard, v rámci e, nových investičných fondov, ktoré som iniciovala, na ktorých sa podieľa Európska investičná banka a Európska banka pre e, obnovu a rozvoj. Cieľ je jasný, zakoreniť demokraciu, e, nastoliť trvalo udržateľnú demokraciu a hospodárskú prosperitu. To znamená, že musíme zabezpečiť e, aj potravinu, aj bezpečnosť, aj pracovné miesta, lebo demokracia je hluchá bez týchto položiek. Od minulého razu som iniciovala dve ďalšie iniciatívy, aby sme zvýšili našu viditeľnosť v regióne. Vymenovala som e, zvláštnu zástupkyňu EÚ pre južné stredozemie Bernardino Leon jeho úlohou bude posilniť politický vplyv EÚ v tomto regióne, vstupovať do dialogu s vládami, s občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami. Samozrejme, bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom. Po druhé, založila som Task Force, špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá takisto bude spolupracovať s Európskou investičnou bankou a s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, medzinárodnými finančnými inštitúciami a ďalšími medzinárodnými partnermi, aby sa tieto záväzky stali realitou budeme naše úsilia synchronizovať. To je v realite demokracia, ale zároveň je tu dôležité aj, ako vyzerá hospodárstvo. V Tunisku a v Egypte vidíme už dôkazy toho, čo robí s ekonomikou nepokoj posledných mesiacov. Hovorila som s obchodníkmi, s ľuďmi e, na uliciach, s hoteliermi a každý mi povedal to isté, že ich výnosy z cestovného ruchu klesli a potrebujú podporu, aby dokázali svoju ekonomiku držať v chode. Práve preto podporujeme napríklad Veľkú egyptskú iniciatívu sociálneho bývania, programy na podporu najchudobnejších oblastí v širšom okolí Káhyry a Európska občianská spoločnosť dostane 20 miliónovú podporu. Pomáhame v reformách Egyptu v Egypte aj v bezpečnostnom sektore. Pozorujeme e, egyptské voľby a podporujeme demokraciu iným spôsobom. E, zástupca premiéra El Gamal vedie volebný proces. Je to vynikajúci právnik a musí prispôsobiť prispôsobiť ústavu tak, aby naozaj bola pre ľudí. Podobná situácia je v Tunisku. Stretla som sa so ministrom zahraničných vecí Kefim v piatok pripravujú sa voľby do konštitučného zhromaždenia. Vyslali sme tam pozorovateľov a podporujeme bezpečnostné reformy a regionálne programy rozvoja. Vláda Tuniska odštartovala svoju vlastnú reformu agendu. Tlieskame konsenzu, ktorý dosiahli v harmonograme volieb a takisto sa zhodli, že aj muži, aj ženy rovnakým počtom budú zastúpení na zozname kandidátov do volieb som e, znepokojená, že hlas žien nemusí znieť aj naďalej a preto treba naďalej podporovať zapojenie žien. Myslím si, že ženy veľkou časťou sa zúčastňovali na revolúciách, ale ich budúcnosť nie je zaručená a my ich preto musíme podporovať aj prakticky, ponúkaním zdrojov, aj politicky, vyjasnením toho, že očakávame, aby sa ženy zapájali do veci verejných. Spolufinancovali sme konferenciu spolu s OSN pod názvom Ženy v Tunisku, Women in Tunisia, aby sa ženy z viacerých regiónov mohli stretnúť a e, byť spoločne silnejšie. Ešte treba urobiť viac, pretože som sa dopočula o tom, že sa zatýkajú aj ženy novinárky, umelkyne a obrankyne ruských práv v Iráne. Ale možno najväčšie obavy vzbudzuje vývoj e, situácie v Sýrii, pretože tam upierajú ženám, aby spoluformovali budúcnosť. Najprv sa začali malé demonstrácie proti korupcii a z toho sa vyvinulo národné hnutie odporu, lenže to hnutie odporu sa stretlo s násilím a represiou. Včera zomrelo 11 ľudí v meste Homa a to znamená, že dodnes už zomrelo 1500 civilov a 350 zástupcov bezpečnostných zložiek. 10 tisíc ľudí je zatknutých. Odsudzujeme bezvýhradne tieto činy násilia a túto represiu. Už som, odkedy sme sa stretli, zvýšila, zintenzívnila naše sankcie dvakrát, aby bol náš hlas silný a počuteľný. Spolupracujem s medzinárodnými partnermi a takisto s Bezpečnostnou radou, aby sme spolu vyslali silný signál, že treba zastaviť násilie, vytvoriť dialog a pripraviť sa na zmenu. Prezident Asad prisľúbil reformy a dialog, ale jeho slúb sľub zostáva slabý, preto musíme pripraviť rámec pre dialog. Ale treba jasne povedať, že akýkoľvek dialog musí zahrňať všetky strany, aj opozičný hlas, aj všetci, ktorí participujú, tak musia urobiť bez strachu. Naša delegácia EÚ Zostáva v Damašku, stretáva sa každý deň s jednotlivcami a skupinami, spolupracuje s ďalšími zástupcami a vysiela silný signál. Naša delegácia v Ankare navštevuje utečencov, ktorí prišli v tisíckach cez hranicu a som v úzkom kontakte s ministrom zahraničných vecí Davotoglum, ktorý ponúka pomoc do budúcnosti a s ním diskutujem aj o politickej situácii na jeho hranici. Nestabilita v Sýrii E, rezonuje aj v Libanone, kde očakávame verdikty špeciálneho súdu. To nás privádza k tomu, že na Blízkom východe na sa očakáva nastolenie mieru medzi Izraelom a Palestinou Hľadajú riešenie. Zmeny v ich bezprostrednom susedstve, prejav pána prezidenta Obamu v máji, e, zmierenie s palestínčanmi a prístup OSN, všetko toto volá po riešení. Neunavne pracujem smerom k tejto možnosti. Úzko spolupracujem s prezidentom Abbasom, premiérom Fajadom a premiérom Netanyahuom a ďalšími v regióne. Takže naši partneri z kvartetu a naši partneri z arabských štátov spolu vytvárajú silnú ambicioznú cestu vpred, v ktorej EÚ hrá vedúcu úlohu, ako si to všetci želáme. OSN, USA a Rusko zareagovali na môj list, vyžadovala som, aby sa odohrala čo najskôr schôdzka kvartetu a bude vo Washingtone budúci pondelok. Myslím si, že aj v Mníchove, keď som predsedala, predsedala schôdzke kvartetu, prispelo to k dobrej veci. Odvtedy sa však úsilie zintenzívnili, ale poprvýkrát sme privítali vyjednávačov z oboch strán. Ja nepodceňujem túto výzvu, ale môj, môj, môj cieľ je jasný. Pokúšam sa, aby sa budúci týždeň naozaj uskutočnilo E, niečo dobré medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, tak povediac, preklenutie rozporov akoby mostom. Dúfam, že si zasadnú k rokovaciemu stolu. Uznesenie OSN takisto prispieje k dobrej veci, ale moja energia sa sústredí na to, aby sa rokovania rozbehli a v tomto je Európska únia jednotná. Takisto sme zaujali silné stanovisko závermi rady. Je to jednotné stanovisko. Veľmi dobre chápem obavy, ktoré majú ľudia v pásme gazy. Bola som tam dvakrát a videla som veci na vlastné oči. Zdôrazňujem, že treba otvoriť hraničné prechody, aby ľudia dostali to, čo potrebujú aby sme zabezpečili bezpečnosť, ktorú zasa potrebuje Izrael. Tam by mala byť nasmerovaná naša energia budem hovoriť s premiérom, hovorila som s premiérom Izraela, po ostatné dva dní ďalšie stretnutia sú naplánované, ale nepodceňujem množstvo práce, ktoré ešte treba vykonať. Takisto treba poskytnúť humanitárny humanitárnu pomoc ľuďom v Gaze v spolupráci a súčinnosti s OSN. Teraz budem hovoriť o dvoch kráľovstvách, Maroku a Jordánsku. Európska únia podporuje silné odhodlanie smerom k reformám. 12. júna kráľ Abdullah, jordánsky kráľ, predstavil ambiciozne reformné návrhy, ktoré sa týkajú politických strán a volebného procesu. Ja som bola v kontakte s touto reformnou agendou, bola som v kontakte s ministrom zahraničných vecí Naserom Čudehom. pred dvoma týždňami som sa s ním stretla. A napokon tento víkend prišli dobre správy z Maroka, pretože tam je referendum, ktoré podporilo novú ústavu. Bolo to v sobotu a tieto reformy sú veľmi dobrou reakciou na legitímne ašpirácie Maročanov. Dúfam, že zostanú v centre realizačného procesu týchto sľubov, týchto slov a že dialog sa rozšíri a posilní. Európska únia je pripravená dať Maroku plnú podporu v Alžírsku. E, bol, bolo už zrušené e, štátne, stanné právo a teraz prezidenti sa sústredujú na reformy a na aktivity pán minister zahraničných vecí Medelči bol na nedávnom zasadnutí asociačnej rady medzi EÚ a Alžírskom v Bahrajne, vzbudzujú obavy porušovania ľudských práv, pretože e, sú tam mnohé nezrovnalosti, ale takisto som s kráľom bola pred niekoľkými dňami a hovorili sme o trestoch smrti a hanebnom zaobchádzaní s tými, ktorí potrebujú pomoc. Možno sú to kroky tým správnym smerom. Videla som, že Medzinárodná nezávislá komisia, ktorá skúma tieto veci, už e, začala zasadať a myslím si, že to je tá správna odpoveď na správy z Bahrajnu, ale náš hlas musí zostať silný, aby aj národný dialog v rámci Bahrajnu, Bahrajnu udržoval si svoju dynamiku. A napokon budem hovoriť o Jemene, ktorý sa zmieta v politickej slepej uličke a v zlej humanitárnej situácii, v zlej ekonomickej situácii. Myslím si, že treba vysielať silné posolstva. Naša delegácia musí pomáhať, aby sa všetci zapojili do politickej tranzície. Takisto s Radou pre Perský záliv spolupracujeme a budeme spolupracovať so všetkými ďalšími partnermi USA aj so spomínanou radou, aby sme odblokovali situáciu a našli to správne riešenie. Prezident Salej bol zranený, ale keď sa zotaví, mal by sa začať venovať svojim pravomociam a posilneniu tejto tranzície. Vyjasnili sme, že my a naši medzinárodní partnery mienime poskytnúť ďalšiu humanitárnu, politickú a praktickú pomoc, ale je treba dostatočne zdôrazňovať steným poslancom, aké ťažké je to v Jemene a aké obavy vzbudzuje dianie v tejto krajine. Sme pripravení pomáhať pri príprave volieb a opätovne e, pomôcť pri zasadaniach parlamentu, ale najprv, aby, najprv treba, aby sa udiala spomínaná tranzícia. Vážený pán predsedajúci, chcem poďakovať parlamentu za neústupnú podporu za úsilia pri podpore základných demokratických hodnôt práv a slobôd. Ctené poslanky, nectení poslanci, tento parlament je jedinečný v tom, čo ponúka pre demokraciu. Vy ste zástupcovia demokracie, vy preukazujete právomoci, ktoré vám zverili občania, kvality, ktoré prináša otvorená rozprava a sloboda vyjadrovania. Mnohí z vás viete, aké výzvy stoja v ceste pri budovaní demokracie, aké výzvy sú to, keď bojujete za tú správnu vec pre ľudí máte veľa čo dať a viem, že bude dialog s vami pokračovať a toľko z vás, koľko len bude môcť, iste ponúkne praktické riešenia na ceste k demokracie aj vo vašich krajinách, aj v Európskej únie. Budete hľadať riešenia, ktoré prekonajú tieto výzvy. Viem, že budete veľkorysí vo svojej podpore pre tých, ktorí bojujú na svojej vlastnej ceste k demokracii, k svojej vlastnej budúcnosti. Povedali mi, že v Bengazi medzi inými mladými ľuďmi sa objavil mladý muž, ktorý, ktorého Kadáfi 8 rokov väznil ako politického väzňa a on povedal, chceme demokraciu v každodennom živote. Ďakujem vám za slovo, pán predsedajúci. Thank you. Ďakujem. E, prvým rečníkom je pán Salafranka. Ďakujem. E, mysliteľa Ortegu zapýtali, ako sa pozerá na e, situáciu. Je potrebné to urobiť v súvislosti s dejinami. Pani Ešenová, áno, v Egypte začala arabská jar, ale musíme e, sa pozrieť na naše spoločné dejiny a to je teda e, dlhová kríza v eurozóne, lepšie podmienky pre našich občanov, napríklad e, prostredníctvom Schengenu, ale aj ďalšie rôzne pochybnosti, ktoré nás trápia. Za posledné dva roky sme urobili významné pokroky a vy ako vysoká predstaviteľka ste prevzali Eh, úrad, bola zradená vonkajšia služba a potom máme novú susedskú politiku. To sú eh, pokroky. Naši susedia tu ale zostanú. Otázka je, ako sa my postavíme k týmto podmienkam. Splníme očakávania našich občanov, lebo oni sa pozerajú na zahraničnú politiku ako na meradlo rozvoja Európskej únie. Môžeme tento e, proces e, prechodu v týchto krajinách podporovať, lebo to bude určovať e, svet zajtrajška. Pani Eštonová, my stojíme za tým, že by sme to mali dokázať a urobiť a dúfame a že vy budete mať úspech vo vašej práci, ale vy musíte potom postupovať rozhodne. Potrebujete politický profil a musíte E, zdôrazňovať e, spoločný, najväčší spoločný menovateľ, nie najmenší spoločný menovateľ. Ďakujem. A teraz pani de Kajzar. E, pani vysoká zastupkynia, vy ste pracovali veľmi veľa a my vás podporujeme plne. Ozne, uznesenie parlamentu sa týka Sýrie, Bahrajnu a Jemenu, krajín, ktoré sú, na ktoré sme trošku pozabudli. My máme taký dvojitý cieľ, keď žiadame, aby sme sa sústredili na tieto štáty. Prvý cieľ je, aby sme ukončili to ticho, to mlčanie, aby sme sa vyhli dvojitým štandardom v regióne. V týchto krajinách sa uskutočnili krvavé represie a druhý cieľ je ten, aby sme boli neustupčiví, aby sme odsudzovali E, tie zločiny, ktoré sa tam e, dejú a mali by sme nechať politický priestor pre eventuálne rokovania. Politické skupiny e, zoširoka podporujú toto uznesenie a ja chcem povedať tri veci. Myslím si, že z lingvistického hľadiska nie je dobré pomenovanie arabský svet. Je to také postkoloniálne označenie a vy takisto hovoríte, že toto E, zahrňa krajiny, ktoré sú odlišné, sú, sú tam regióny Magreb, Mašrek a preto si myslím, že pojem arabský svet by sme už nemali používať. Ďalšia pripomienka sa týka Sýrie. E, sú tam teraz naozaj krvavé, tvrdé represie. Dokonca ani deti nie sú ušetrené tohto a uznesenie odsudzuje tieto trestné činy, ktoré nemôžu ostať e, nepotrestané. Je tam veľa utečencov, ktorí sa snažia prekročiť eh, sírsku eh, hranicu. My žiadame humanitárne koridory a takisto riešenie núdzovej eh, situácie vnútri aj vonku krajiny ale to je všetko. A prečo nejdeme ďalej v tom uznesení? Prečo nehovoríme, že chceme odchod Bašara al-Asada, ktorý e, ktorý zradil e, všetkých a, a pokračuje v tom represívnom systéme svojho otca. Myslím si, že tento predseda už prekročil určitú hranicu, z ktorej nie je návratu. A my si tu nechávame miesta ešte na ďalšie politické rokovania. Pani vysoká zastupkynia v Sýrii je obrovské násilie. Kresťania a iné náboženské menšiny sú prenasledované extrémistami. Prosím, Neváhajte a choďte do Damašku. Žiadam od vás, pani vysoká zástupkyňa, aby ste sa menej dištancovali o tejto situácii. Potrebujeme teraz silné politické gesto a potrebujeme, aby Európska únia bola prítomná tam priamo na mieste. Ešte máme šancu, tak vás žiadam, prosím, využite ju. No a tretia pripomienka je taká všeobecnejšia my podporujeme Európsku zahraničnú službu, máme naozaj dobré vzťahy, ale dnes je tam e, kopec všelijakých štruktúr, e, ktoré ešte musia dokázať, že sú užitočné. Čiže dnes e, prišiel ten test, pomôžte týmto krajinám a Myslím si, že tieto štruktúry Európskej zahraničnej služby by sa mali osvedčiť, pretože teraz je v hre naša dôveryhodnosť. Ďakujem. Ďakujem, pán Ferhofstadt. Uh, Pani Ashtonová, neviem, či ste videli správy za posledné hodiny a dni a či sa podali na YouTube. Tam sú šokujúce snímky, ktoré zhotovil muž eh, v Sýrii a Ehm, bolo to na ulici a keď e, zameral e, ostreľovača e, vládnych jednotiek, tak bol zabitý. Bol zabitý akoby v živom prenose. Teda vidíte na YouTube to, čo je vlastne, čo znamená jeho vlastná smrť. Vlastnú smrť. A takýchto prípadov je mnoho bol zabitý preto, lebo chcel e, urobiť jednu vec. Chcel toto nasnímať a umiestniť to na internet, aby každý e, mimo Sýrie vedel, čo sa deje v Sýrii. A aby každý mimo Sýrie videl, e, že tam pokračuje masaker občanov, je tam 1500 zabitých a my, vonkajší svet, sa na to pozeráme. A väčšinou nerobíme nič, alebo skoro nič, aby sme tomu predišli. Áno. Ja viem, Syria nie je Líbia. Áno, nie je to e, bojová línia. Teda to, čo sa tam deje, je, je čosi úplne iné ako e, v Líbii, ale Sýria v tomto zmysle je o to zložitejšia, e, aby sme to vyriešili, lebo nemôžeme urobiť nič viac, ako robíme teraz. Čo robíme? Ro- čakáme na e, uznesenie, na rezolúciu OSN. A dúfame, že tam dojde k prielomu s Brazíliou, s Ruskom, s Čínou, ale neprichádza to. Takže otázka znie, keď vidíte, čo sa tam deje v tej krajine, naživo, dramatické scény. A na druhej strane Brazília, Čína, Rusko blokujú všetko v Bezpečnostnej rade, tak musíme začať myslieť inak. Musíme robiť viac z našej strany a nie čakať na rezolúciu Bezpečnostnej rady. E, ja si myslím, že by sme nemali sa prizerať. A mám návrh. Myslím, že môžeme robiť dve veci. Čo môžete urobiť vy? okrem toho, o čom sme diskutovali doteraz. V prvom rade zostaviť zoznam e, ľudí, ktorí sú ktorí sú pod sankciami. E, ja myslím, že, myslím, že tento zoznam musíme rozšíriť e, na tých 200 rodín, ktoré stále podporujú Asada a zarábajú peniaze vďaka režimu. A myslím, že to e, je vďaka týmto 200 rodinám, že Asad je ešte stále pri moci a vďaka týmto 200 rodinám pokračuje tento masaker. A vďaka týmto 200 rodinám ostrelovači, ako to môžeme vidieť na e, internete, e, zabíjajú nevinných ľudí v uliciach. Ja si myslím, že môžeme urobiť viac a nečakať nečakať na e, rezolúciu, ktorá neprichádza e, z Bezpečnostnej rady. A teda rozšíriť e, zákaz cestovania na týchto 200 rodín. Tie sú veľmi dobre známe. A potom druhý návrh. Pane Šnova, ja si myslím, že sa musíme pozrieť z oči voči skutočnosti. Teda nie je tu bojová línia, nemôžeme tu e, začať bojovať ako v Líbii, ale môžeme začať uvažovať o možnosti o vytvorení e, bezpečnej zóny vo vnútri Sýrie, teda demilitarizovaná zóna na území Sýrie. To nie sú iba nejaké sny v Ankare e, teraz v tejto chvíli na tom pracujú a o tom premyšľajú. A oni to už urobili v 91. v Iraku s podporou Spojených štátov. Pamätáte si, išlo o ochranu ľudí na severe Iraku. Ja si myslím, že to by sme mali urobať. Alebo sa budeme pozerať na to, čo sa tam deje, ďalšie vraždenie Takže musíme to urobiť tak rýchlo, ako je možné. Ja preto navrhujem, prosím, prestaňte e, čakať na e, zhodu, ktorá sa nedostaví v OSN a urobte tieto e, dodatočné iniciatívy. Ďakujeme vám. Slovo má pán Tenok, vážený pán predsedajúci. 6 mesiacov po začiatku arabskej jary z Severnej Afriky zostávajú v neporiadku. Egypt si zaslúži pochvalu za to, že prezidenta Mubaraka vyštval z krajiny a jeho rodinu, ale politické riešenie pre tieto krajiny e, neexistujú. ECR dúfa, že Egypt sa znova stane vodcom arabského sveta. A mimochodom, je tu aj Arabská liga, nie len arabský svet, pani Aštonová. Dúfam, že moslimské e, bratstvo po voľbách bude dodržiavať svoj sľub o demokratickom pluralizme a Egypt e, zachová mier s Izraelom, pretože to je najdôležitejšie pre regionálnu bezpečnosť. Egypt potrebuje obrovskú pomoc z bank. Vítam vaše iniciatívy, e, Lady Ashton, v tejto oblasti a my musíme stabilizovať hospodárstva kľúčových krajín. Aj Tunisko sa pohybuje k trvalo udržateľnej budúcnosti, ale stále je destabilizované tým, že cez hranicu doňho utekajú ľudia z Líbie, ale pre NATO aj EÚ, ktoré e, podporilo uznesenie 1973 OSN, kde sa hovorí o zvrhnutí tyranie a nastolení demokracie. Ešte stále sme len na pol ceste v Líbii. Ešte stále Kadafi je pri moci. Ak by zostal pri moci, to by bola naozaj katastrofa, pretože sa obratil aj proti svojim vlastným ľuďom. Alžírsko Zdá sa, že režim v Tripolise len Alžírsko, Alžírsko podporuje nájomcami, žoldniermi, vojakmi a Prezident Ali Abdullah Salim riskuje, že dostane do svojej krajiny teroristov z Al-Kaidy, ktorí potom sa stanú súčasťou problému a nie riešením. Vážený pán predsedajúci, mohli by ste spomaliť? Každý rozumie po anglicky, viete? Odpoveda pán Tanok. Ja mám celú stranu a musím mu prečítať za 3 minúty. Predseda odpoveda, dám vám viac času, ale prosím vás, pomalte, pretože tlmočníci nemôžu tlmočiť, aby sa pokračuje pán Tanok, nestali súčasťou problému a nie súčasťou e, riešenia. Treba vydlažiť cestu k slobodným voľbám. Situácia v Bahrajne je tiež znepokojujúca a dúfam, že monarchia s Saudov e, pripustí aj hlasy z opozície, aby nastolila väčšinu. Prezident Bašár v ďalšej krajine sa stále správa ako e, autokrat a drví opozíciu, lenže my voláme po demokratickom riešení v Sýrii, ktorá by bola e, bez vplyvu Iraku, Hizbalahu a Hamasu. V Sýrii je strašné to, že sa tam týrajú aj deti. To ma naozaj trápi. Džihadistické skupiny sa pripájajú k protestujúcim a to by mohol režim využiť ako zámienku na vraždy nevinných protestujúcich. Obávam sa o križ kresťanov a irackých utečencov na teritóriu e, Sýrie vítam ústavnú reformu v Maroku, ktorá trošku okresala kráľovské právomoci, ale situácia na západnej Savare by sa možno tiež mohla mierovo ukončiť referendum o samostatnosti. A napokon vítam vývoj v Južnom Sudane. Aj Kartum bude súčasťou Arabskej ligy a dúfam, že sa nedestabilizujú nové africké národy, ktoré pomáhajú získavajú pomoc od Európskej únie. Ďakujem pani zastupkyni Aštanovej, zastupkyni Európskej únie za všetku podporu arabskej jary a podporu južného susedstva Európskej únie. Ďakujeme. Slovo má pani Flut. Ďakujem. Je to obrovská energia, ktorú teraz majú tieto národy, ktoré sa snažia zvrhnúť e, e, režimy, ktoré ich utlačajú a Takisto odstraňujú mnohé predsudky, ktoré máme o tomto arabskom svete. Takéto ašpirácie si vyžadujú EÚ. Musíme sankcionovať diktátorov, musíme naozaj presadzovať tie sankcie a musíme zabrániť e, pokusom kontrarevolúcie, musíme obmedziť pokusy o destabilizáciu a musíme pracovať e, partnersky, recipročne s tými partnerami, partner, partnermi, ktorí teraz v týchto arabských krajinách budú sa zodpovedať svojim národom. Bašar al-Assad je schopný spustiť politický e, proces, teda nie je schopný spustiť E, politický proces, ktorý by bol završený v právnom štáte a tá výzva v našom uznesení pre Bašara al-Asada e, opustiť e, moc tam nie je. Ja si myslím, že musíme ochraňovať tých občanov, ktorí, sú, ktorí protestujú pokojne a musíme uzneseň rezolúciou Bezpečnostnej rady požadovať, aby do tohto sa zapojil aj Medzinárodný trestný súd. My nemáme diplomatickú kapacitu na toto. Turecko by nám mohlo naozaj pomôcť e, presvedčiť tie krajiny, ktoré váhajú so súhlasom Rusko, Brazíliu, ale aj Čínu. Musíme aj chrániť a chrániť znamená pomáhať utečencom, aktivovať dočasnú pomoc, toto všetko musí byť e, poskytnuté konkrétne utečencom. Musíme takisto tu presadzovať, aký e, komunitér. A ak máme byť koherentní, potrebujeme mechanizmus, ktorý zapojí občiansku spoločnosť do každej etapy E, tohto procesu do hodnotenia, do uzatvárania dohôd s našimi budúcimi partnermi, pretože tu je šanca na skutočnú zmenu pre Európsku úniu. Tí noví, naši noví partneri, politici v týchto štátoch sa budú zodpovedať e, svojim občanom v budúcnosti. Pani Ashton, vy na začiatku svojho e, mandátu ste povedali, že e, európska susedská politika alebo európska zahraničná politika sa musí osvedčiť v tej susedskej oblasti a to je pravda. E, svetová geografia dnes si vyžaduje nový štatút Európskej únie. Práve sa to črtá pred našimi očami, toto nové usporiadanie. Ďakujem. Pani Matias. Pani Šnova, začnem tým, že poviem, že jasne musíme podporiť demokratickú revolúciu, ktorá prebieha e, v týchto krajinách. Nemám veľa času, e, poviem len niekoľko bodov, takže nesmieme pristúpiť na tie podmienky, e, pokiaľ ide o o tento prechodné obdobie. Nemôžeme tam dovoliť občanskú vojnu, treba demokratický prechod. Toto je vážna situácia. E, to posledné, čo tieto krajiny potrebujú, je, aby Európa zasahovala do ich vnútorných záležitostí, ako je Bahrajn a Jemen. E, e, napríklad ponúkaním vojenských alebo polovojenských riešení Musíme tiež odsúdiť e, priebeh udalostí v Líbii. Na to prekročili všetky e, podmienky e, rezolúcie Bezpečnostnej rady, takže musíme odmietnúť to, čo sa tam deje a preto nepodporím toto uznesenie. Pán Belder. Ďakujem pekne, pán predsedajúci na začiatku 50. rokov David Ben Gurim, zakladajúci otec Izraela, jeden z nich, bol to pán Gurion, sa snažil uzavrieť mier s arabským svetom, ale márne. Dostal sa do slepej uličky, pretože Nasir a ďalší boli skôr anti-izraeliti než monarchisti aj teraz tu vznikajú obavy, že súčasní arabskí vodcovia skôr ukážu niečo, čo sa odohralo v 50. rokoch, pretože prázdno vyplnilo moslimské bratstvo a bude tu pokus e, obmedziť židovský štát, zablokovať židovský štát. Možno v tomto celom sa nám podarí nájsť niečo pozitívne, ale mám, okrem moslimského bratstva tu máme Efra ktorý tiež nevzbudzuje veľa dôvery, keď rozmýšľame o budúcich vzťahoch medzi Káhirov a Jeruzalemom. Naozaj, Islamská Iránska republika sa niečo podobné môže zopakovať. Ako môže Európa spolu s USA bojovať za lepšiu situáciu. Ďakujeme vám. A teraz má slovo pán Nulcer. predseda, pán e, predseda, pre mnohé arabské štáty už nie je cesta späť, ale kam sa uberajú, je naozaj neisté. Ale máme tu nádej. Napríklad v Jemene vidíme, že niektoré skupiny obyvateľstva, ktoré kedysi sa vôbec nekontaktovali, tak sa teraz e, spolu rozprávajú. Ale e, výmena prezidenta nestačí a zvrhnutie nie je zárukou demokracie alebo náboženskej slobody pre menšiny. A to je napríklad e, toho dôkazom je v Egypt, kde sa útočí na kresťanov. Je tu teraz uh, veľká eufória, ale v Tunisku a v Egypte potom už dochádza k vytriezveniu, pretože sú tam rôzne bezpečnostné uh, problémy a tak ďalej. V Maroku je kráľ údajne obľúbený, ale v iných arabských štátoch eh, protesty viedli akurát k planým sľubom a k trestným činom. Ale Sýria naozaj bude strategicky dôležitá. Uh, Keby iránsky blok zabrzdil arabskú jar, tak by to bol veľmi zlý signál a preto je asi na čase, aby Západ konečne e, žiadal e, stiahnutie diplomatov. Je tu samozrejme nebezpečenstvo nových utečeneckých e, tokov. Už teraz musíme sa pripraviť na to, aby sme mohli riešiť tie problémy, ktoré prídu. Ďakujem. Tým aby sme ukončili rečníkov v mene skupín. A teraz chceme takisto privítať delegáciu z brazílskeho parlamentu, a ktorí sú na galérii. Je tam pán Carlos Alberto Lereja, predseda výboru pre zahraničné záležitosti a sú tu na prvom brazílsko-európskom medziparlamentnom stretnutí. To je štruktúra